Ladies and gentlemen, dear colleagues, um... Dámy a páni, kolegovia, myslím, že by sme mali pokračovať v zasadnutí nášho výboru. Vítam vás späť. Prejdeme k bodu číslo 10 nášho programu. Dovolte mi, aby som privítal medzi nami Meglenu Kunevu, vedúcu delegácie Európskej únie pri Rade Európy. Pani veľvyslankyňa Kuneva je vo svojej pozícii už rok. Mali sme bilaterálne stretnutie začiatkom tohto roka v Štrasburgu a som rád, že sa nám napokon podarilo zorganizovať výmenu názorov na e, zasadnutí výboru. Európsky parlament má veľmi dobré vzťahy s Radou Európy, obzvlášť pokiaľ ide o spoločné pozorovateľské volebné misie Eh, alebo aj parlamentné výbory Rady Európy a OBZ, čo sú najviditeľnejšie aspekty našej parlamentnej spolupráce. A ďalšie eh, orgány ako Benátska komisia alebo GRECO sú tiež veľmi dôležité eh, pre prácu Európskeho parlamentu, napríklad pokiaľ ide o rozšírenia, správy o rozšírení výboru AFED alebo výročné správy o ľudských právach a demokracie. takže som E, začneme o chvíľu e, opäť pracovať na týchto správ v našom, e, v našom výbore. Takže, pani Kuneva, vítam vás medzi nami na našom zasadnutí tu v Bruseli a teším sa na výmenu názorov s vami, keď nám popíšete vaše uh, uh, pohľady 10-15 minút a potom by sme e, prešli k časti e, otázok a odpovedí. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Je to pre mňa naozaj privilegium, že môžem pred vami dnes vystúpiť, že, si mô, že môžeme mať túto výmenu názorov. Pán predseda, myslel som, myslela som, že začnem tou istou vetou, že ste v Štrasburgu často a bola by som veľmi rada, keby sme eh, kultivovali túto výmenu eh, názorov eh, kedykoľvek, kedy budete mať pocit, že si želáte takúto, takýto kontakt so mnou alebo s mojimi pracovníkmi. Viete, že máme novozvoleného generálneho tajomníka, takže teším sa naozaj, že budeme mať plodnú spoluprácu. História Rady Európy je dobre známa, ako spolupracujeme tiež, ale aby sme boli e, úplní a jasní. E, bolo by dobré, keby sme zdôraznili e, niektoré najdôležitejšie body našej spolupráce. V prvom rade si uvedomujeme, že dosť často musíme zdôrazňovať, že Rada Európy nie je Európska rada. Áno, to je naozaj dôležitá téma, je to problém. Sme oddelené organizácie, ktoré sú odlišné, ale majú aj e, doplnkové úlohy. Rada Európy e, má 47 e, členských štátov, jej cieľom sú ľudské práva, demokracia, všade na kontinente aj za jeho hranicami. Máme tam Európsky súd pre ľudské práva, ktorý je najsilnejším ľudskoprávnym súdom na svete, Benátsku komisiu, eh, komisiu pre ľudské práva. Takéto eh, orgány nám pomáhajú monitorovať eh, právne štandardy Rady Európy. Máme takisto aj parlamentné zhromaždenie, ktoré sa zaoberá otázkami ľudských práv. A pomáha e, vlastne e, obeťam ich nedodržiavania e, v našom heterogénnom regióne. Ľudia sa môžu teda nás obracať, žiadať nápravu v, oblast, v oblasti spravodlivosti, práva. E, Európska únia e, má 28 členských štátov, e, ekonomicky a politicky tieto spolupracujú, harmonizujú svoje postupy v určitých oblastiach politík a všetky členské štáty sú tiež členmi Rady Európy a zdieľajú základné hodnoty Rady Európy. Obe organizácie spolupracujú v oblastiach, kde majú spoločný záujem, napríklad pokiaľ ide o podporu ľudských práv, demokracie, právneho štátu v Európe a jej susedných regiónoch. Táto e, kooperácia je tu vlastne preto, aby sme lepšie čelili výzvam, e, pre ktorými stojíme, aby sme zabezpečili e, doplnkovosť medzi našimi organizáciami a vytvárali spoločný právny e, priestor pre ochranu ľudských práv. Kooperácia. Kooperácia medzi Radou Európy a Európskou úniou e, pokročila už do e, toho, ako sme v 93. roku vytvorili prvý spoločný program a od memoranda porozumenia v roku 2007 kde e, vlastne Rada Európy sa označuje e, za meritko premerania e, demokracie a doživenia ľudských práv. A od roku 2014 Európske priority v tejto oblasti sa teraz stanovujú každoročne. Takýto rámec ktorý eh, ohraničuje strategickú eh, spoluprácu medzi eh, Radou Európy a EÚ, je naozaj veľmi úspešným príkladom spolupráce. Sústredujeme sa teraz na zásadu právneho štátu, demokraciu a odolnosť systémov obhajovania ľudských práv. Zdieľame rovnaké hodnoty a Zasadzujeme sa takisto za efektívny multilateralizmus. Vieme, že to nie je samozrejme, že za to treba bojovať, aby e, sme multilateralizmus mali v tých najglobálnejších e, otázkach. E, zdôrazňujeme aj nové záväzky. Máme tu viac než 200 dohovorov E, sústredujeme sa na ďalšie posilňovanie e, kooperácie. Máme v Bruseli ako Rada Európy e, styčnú kanceláriu. Môj kolega z nej je tu teraz prítomný. Takisto máme aj zastúpenie v Štrasburgu a tieto zohrávajú dôležitú úlohu pri posilňovaní eh, dynamiky našej spolupráce a jej viditeľnosti. Eh, táto kooperácia vychádza z troch pilierov. Politický dialog, projekt kooperácie a právna kooperácia. Prvý pilier politická, inštitucionálna, eh, technická spolupráca tam vychádzame z noci zatvorených, úprimných rozhovorov. Tie sú veľmi dôležité pre naše dobré vzťahy. V posledných e, rokoch e, generálny tajomník a e, predseda výboru ministrov boli v úzkom dialogu pani Mogherini, komisári, zástupcovia Európskeho parlamentu. Takisto máme aj výročné stretnutia Rady Európy eh, a eh, seniorských eh, zástupcov EÚ, e čo predstavuje určitý summit, ktorý reviduje našu spoluprácu a zaoberá sa aj vždy bodmi, ktoré sa majú sledovať v nasledujúcom roku. Máme tu veľa spoločných programov, to už je druhý pilier našej spolupráce. Programy môžu byť zamerané na jednotlivé krajiny, regionálne alebo multilaterálne. Ich účelom je e, zvyšovať e, mieru demokracie a dožívanie ľudských práv v Európe a v susedných krajinách. Strudieme sa na právne a inštitucionálne reformy E, typicky súčasťou toho sú školenia, workshopy, expertné správy a poradenstvo vládám, konferencie, publikácie, v spolupráci s vládami príslušných krajín. Spoločné programy predstavujú najväčší zdroj spolufinancovania projektov Rady Európy na podporu demokratickej stability v východnej a juhovýchodnej Európe, v Južnom Kaukaze a v Turecku, Severnej Afrike, na Blízkom východe a v Strednej Ázii. EÚ neustále zvyšuje e, svoje e, zaangažovanie v týchto programoch. V roku 2018 celkovo 52 spoločných e, programov prebehlo v takejto spolupráci. Rada Európy je zodpovedná za implementáciu projektov pomocou svojich regionálnych kancelárií spolu s delegáciami EÚ. Tieto spoločné projekty E, si dávajú za cieľ podporu rešpektovania zásady právneho štátu, demokracie a ľudských práv a ostávajú veľkým zdrojom financovania technickej pomoci Rady Európy a kooperačných projektov. V roku 2018 globálny finančný objem kontraktov, ktoré sa implementovali v rámci predstavoval 145,8 miliónov EÚ a Rada Európy prispeli 131,4 miliónmi, to znamená 84 percentami a 23,4 milióna e, teda 15 percentami e, teda obe strany, takže to je značný e, príspevok. Eh, sústredili sa na eh, krajiny Západného Balkánu, Turecko, eh, pristupujúce krajiny. Toto je teda najväčší blok v oblasti spolupráce medzi EÚ a Radou Európy. Od roku 2016 e, sa sústredovalo e, veľa pozornosti na západný e, Balkán, na úplne konkrétnych 20 bodov súvisiacich s orientáciou 2020. Druhá fáza sa začala v máji s 34 miliónovou obálkou ktorá má prostriedky do roka 2021, východné partnerstvo, partnerstvo pre dobré riadenie veci verejných, Eh, so skratkou PGG, sa nachádza tiež vo fáze 2. Je tam k dispozícii 17,5 milióna do eh, roku 2021, od roku 2019 a mm, zastrešuje to určite eh, kľúčové priority v oblasti podpory demokracie a zásady právneho štátu ktoré boli dohodnuté na samite východného partnerstva. A potom e, južná, južné stredomorie. E, tu sa nachádzame v našej tretej e, fáze, ktorá sa začala v septembri roku 2018. K dispozícii sú tu 3,3 milióna Prioritou je to vytvorenie právneho priestoru pre ľudské práva, demokraciu, inštitucionálnu e, podporu, právnu expertízu, podporovanie e, kapacít a boj proti násiliu voči ženám. A skončím tretím pilierom e, právna spolupráca medzi EÚ a monitorovacími a poradnými orgánmi Rady Európy. To je e, druhá najväčšia oblasť našej e, spolupráce, ktorá sa rozvinula značne v posledných rokoch ehm, expertízne organizácie ako Bernská komisia. Tu je veľmi dôležitá takisto aj GRECO, skupina štátov proti korupcii, ehm, Monival, ktorá e, pôsobí proti praniu špinavých peňazí Dúfam, že budeme v tejto práci e, pokračovať e, s veľkým odhodlaním a rýchlosťou. E, ďalej dôležité, dôležité je teda pozorovateľské postavenie v EÚ v Greko, aj keď pre Európsku úniu, aj keď teda všetky členské štáty sú členmi tejto skupiny. No a Európsky dohovor pre ľudské e, e, práva, veľmi dôležitý dohovor Rady Európy. E, podľa Lisabonskej zmluvy je tu povinnosť pre v tejto oblasti umožniť to členským štátom na Európskom súdnom dvore pre ľudské práva v Štrásburgu môcť napádať prípadne nedodržiavanie zo strany EÚ zaobrať sa prípadnými otázkami nekompatibility. A ja si myslím, že momentálne tu prechádzame do novej fázy a dúfam, že čo skoro sa bude môcť k vám vrátiť a v blízkej budúcnosti vám eh, povedať niečo konkrétnejšie. Veľmi dobre to vyzerá v oblasti migrácie, umelej inteligencie, migrácie Máme nového generálneho tajomníka, eh, generálnu tajomničku, ktorá bola nedávno zvolená. Je ňou veľmi eh, známa eh, európska politička Maria Pejčinovič Búrič. Som veľmi rada, že máme ženu generálnu tajomničku a dúfam, že teraz začne pracovať s novou energiou s novou vervou a práve možno sa budete pýtať aj na eh, vlastne otázky postupu, otázky Ruska. Diskutovalo sa o postupe komplementarity, ktorý by eh, lepšie objasnil aká je tu e, interakcia medzi e, jednotlivými e, orgánmi a chceme ukázať každému členskému štátu, že pravidlá treba dodržiavať a že rešpektujeme naše hodnoty. Sme presvedčení, že multilateralizmus je tým najlepším receptom na obhajovanie našich hodnôt. A na záver eh, tohto úvodu z mojej strany chcem povedať, že toto je vynikajúce miesto pre rozvíjanie eh, toho, čo je eh, v centre našho, našho odôvodenia, prečo tu vlastne sme tento e, obraz e, e, Leonarda, muž v centre vesmíru. Čokoľvek, čo robíme, robíme preto, aby sme život našich občanov zlepšovali. A kedykoľvek sa nám naskytne príležitosť rozšíriť naše, naše pôsobenie za hranice EÚ a podporovať silnú regionálnu spoluprácu, mali by sme takúto možnosť využiť. A som si istá, že náš Orgána Európsky parlament sú prirodzenými e, spojencami e, v tom, aby sme zosilňovali náš hlas, aby bol e, lepšie vypočutý. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Kuneva za váš prejav. Kolegové, máme teraz približne 20-25 minút pre otázky a odpovede. Prosím, prihláste sa do diskusie, ak máte záujem vystúpiť. Nasledovať bude vypočutie e, pána Zetlera za zvornými dverami. No ale teraz už e, e, späť. Maria Pečinovič-Burič sa stane novou generálnou tajomničkou. Nie je len žena, ale mnohí z vás tu ju poznajú aj osobne, keďže ste v Štrasburgu. Aj my sme v Štrasburgu minimálne raz mesačne. Bolo by dobré, keby sa nám podarilo zorganizovať e, e, nejaké raňajky s ňou, aspoň s e, koordinátormi skupín. To by som si želal do budúcnosti a teraz už dostanú slovo zastupcovia, teda koordinátori v AFETE, pani Zovko za EPP, Ďakujem pekne, pán predseda. Ako chorvátska členka Európskeho parlamentu by som tiež chcela povedať, ako sa tešíme tomu, že tu máme prvú ženu, generálnu tajomníčku a e, zároveň našu bývalú e, ministerku Mariu Pečinovič-Burič. A Dúfam, že bude pokračovať ďalej v tejto koordinácii medzi e, Radou Európy a Európskym parlamentom. Myslíme si, že je to veľmi potrebné. Ako si správne povedali, 80 rozpočtu Rady Európy pochádza z Európskej únie a preto by sme sa mali e, silnejšie e, zaoberať tým, ako sa rozhodnutia Rady Európy implementujú v teréne. Ide tu otázky ľudských práv a všetky E, tieto otázky sú veľmi významné pre mnohé krajiny, e, hlavne pokiaľ ide o západný Balkán a juhovýchodné partnerstvo. Mohli by ste nám e, trošku toho povedať viac o Rúsku, o vašej spolupráci a takisto aj k Turecku, ktoré nerešpektovalo tak veľa rozhodnutí Rady Európy. Aká je spolupráca, dialog s ním? teda s veľvyslancami. Ďakujem. Pán Kobelius Galer, Jodanov, Godinsky a Mariany sú prihlásení do e, diskusie. Vynechali sme niekoho? Možno by sme ste najprv vypočuli všetkých kolegov a potom by ste e, mohli zareagovať na e, príspevky všetkých. Súhlasíte? Ak by ste niekoho vynechali, kolegovia sa určite budú stiažovať. E, Hela Godinsky za zelených. Ďakujem pekne. Som veľmi rád, e, e, že ste medzi, medzi nami. Chcem sa tiež sústrediť na Turecko. Od roku 2007 e, tu máme spoluprácu v oblasti e, e, súdnictva a školení v tejto oblasti. Situácia v Turecku tu vysvetľovať nemusím, obzvlášť v oblasti súdnictva. Ako to vyzerá so spoluprácou v tejto oblasti? Tieto školenia pokračujú? Je to vôbec možné v tejto kooperácii na tejto úrovni pokračovať? Druhá otázka sa tiež e, týka Turecka. Výbor e, pre boj proti mučeniu od, od, v roku 2016 a 2019 došlo k návštevám. E, vtedy boli vedené rozhovory s politickými väzňami, ale nevideli sme žiaden, žiadnu správu Prosím, ak sú tieto správy verejné, povedzte nám, ak nie, mohli by ste sa vyjadriť, či budú zverejnené v blízkej budúcnosti. A ďalšia otázka. Aká je vaša pozícia k e, situácii v Rusku vo svetle toho, že Rusko e, sa mohlo vrátiť do zhromaženia s plnými právami. A pritom potlač občianské práva v Moskve, ako e, to práve zažívame. Ako to vníma Rada Európy? Ďakujem. Pán Mariani, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. E, mám, mo, mal som možnosť e, spoznať trošku e, prácu vašej organizácie, lebo som bol 10 rokov členom monitorovacieho výboru. Najprv by som sa chcel vyjadriť k tomu, že máme trochu obavy, pokiaľ ide o boj proti terorizmu, pokiaľ ide o Európsky dohovor eh, pre ľudské eh, práva. Eh, veľmi sa tu skôr obhajujú práva teroristov než bezpečnosť občanov. Už 11 rokov je napríklad nemožné do Alžírska eh, vrácať eh, ľudí, lebo nám to zas zakazuje Rada Európy z týchto dôvodov. Eh, to je konkrétny príklad. Nebolo by na čase, aby sa už skoncovalo s takýmito postupmi, aby bolo možné účinnejšie bojovať proti terorizmu. No a potom voľba sudcov v E, tomto orgáne. E, viem, že e, tu boli zvolení aj macedonskí súdcovia, ktorí ten, tento súdca vlastne ne, ne, v Rade Európy neovláda ani angličtinu, ani francúzštinu, ani nepoznal žiaden článok Európskeho dohovoru pre ľudské práva. Myslíte si naozaj seriózne, že nešlo o politickú e, nomináciu a že súd môže takto efektívne pracovať? No a k Rusku, buďme úprimní, Rusko e, sa vrátilo, pretože Turecko e, vlastne znížilo svoju, svoju účasť E, takže jednoducho e, ste neustúpili iba z finančných e, dôvodov na Rade Európy voči Rusku. Ďakujem, vážený kolega. Teraz EPP, pán Kubelius. Vážená pani veľvyslankyne, pre mňa je veľmi príjemné, že vás tu máme. Spomínam si na naše stretnutie v Štrasburgu, keď som sa uchádzal o funkciu generálneho tajomníka a pozrite sa, kde som sa ocitol. A teraz moja otázka. E, opakuje e, to, čo tu odznelo v súvislosti s Ruskom. Počas e, kampane som konštatoval, že Rada Európy prechádza krízou od, čo je znepokojujúce. Keď ešte v 90. rokoch sme eh, vstúpili do Rady Európy, eh, to bolo jednoznačné. Rada Európy má jednoznačné no, štandardy. Pre nás to bol eh, taký stupienok k členstvu v Európskej únii, aby sme uplatňovali rovnaké normy. Teraz máme Rusko, ktoré sa vrátilo to znamená, že údajne si počína v súlade s normami Európskej únie a Rusko začalo prenasledovať všetkých manifestantov v Moskve. Jednoduchá otázka. E, pokiaľ ide o vztah medzi Radou Európy a Ruskom, čo si o tom myslíte? Myslíte, že Rusko e, zlepšilo svoje normy v oblasti ľudských práv, demokracie, alebo si myslíte, že E, Rada Európy e, znížila svoje požiadavky do takej úrovne, e, že môžeme hovoriť o kríze v Rade Európy. Ďakujem, pán Kavilios. Michail Galer, nech sa páči. Áno, veľmi pekne ďakujem. V skutku počas 10 ročí Rada Európy bola klubom demokratického zriadenia, fungujúceho demokratického e, riadenia. Po ukončení e, studenej vojny sme sa otvorili, ktoré sa právom dostali aj do Európskej únie, väčšina z nich. Na druhej strane, e, keď sme prijímali Rusko, bolo to spojené s nádejmi 90. rokov a potom sme dostali agresiu e, voči Ukrajine a boli tu určité dôsledky. Závery Rady Európy, spomínam si prvé roky ruskej agresie v roku 2014, keď sme aj my prijímali uznesenie alebo brali uznesenie parlamentného zhromaždenia ako príklad, ako určitý referenčný bod pre naše vlastné uznesenia a teraz sme svedkami toho, na čo poukazujeme bezpodmienečné e, nie, že vzdanie sa Rady Európy, ale e, znovu prijete Ruska. Pýtam sa, vy tam zastupujete Európska únia a Európska únia si ponechala svoje sankcie, to je správne, pretože Rusko nie skoncovalo so svojou agresiou. Zastupujete nás v inštitúcii, ktorá na faktickom základe uznáva, že agresia pokračuje, ale v snahe ponechať Rusko v Rade Európy ignoruje e, svoje vlastné e, sankcie, odvoláva tieto sankcie. Myslíte, že vám sa podarí trvať na tom, aby aspoň tie očakávania, ktoré sme mali voči Rusku, E, v tom zmysle, e, že Rusko si musí zaslúžiť nielen slovami, ale aj činmi e, toto členstvo. Myslíte, že vám sa bude dariť trvať na tom, aby sa to realizovala? Napríklad platby za roky 2017 a 2018, aby Rusko to uhradilo. Nemali by ste trvať na tom, overiť si, že všetky očakávania, ktoré sprevádzali uznesenia o znovu prijati Rusko, aby sa to aj splnilo. E, prajem si, aby e, aj v tomto spočúvala e, vaša úloha, pretože zastupujete aj nás, aj náš postoj voči Rusku. Ďakujem, Michail Galer. A napokon váš bulharský mm, etnický krajan, vážny pán predseda, vážená pani Kunova. Ďakujem za slovo. Budem hovoriť e, po bulharsky. Poznáme sa už pomerne dlho. Vy ste pôsobili e, v mojej vláde a rád by som vám pripomenul, že keď som e, bol v úlohe predsedu bulharského parlamentu, Bulharsko vstúpilo do Rady Európy. A Myslím si, eh, že teraz, eh, ako je začiatkom 90. Eh, rokov v Bulharsku, sme mali režim, ktorý sa podobá súčasnému režimu Ruskej federácie. Teda keby sme mali taký režim, som presvedčený, že by nás neboli prijeli do Rady Európy. Budem pokračovať v rovnakom e, smere ako aj predrečníci. Bulharsko veľmi znepokojuje e, nedemokratický režim prezidenta Putina. Veľmi nás znepokojuje ruská agresia na Ukrajine. E, deje sa to iba 400 kilometrov na vzdialenosti 400 kilometrov od môjho rodného mesta. Varný ide o hranicu e, Európskej únie. Nás e, od tohto agresívneho štátu oddeluje iba Čierne more. Domnievam sa, že Moskva naďalej prenasleduje ľudskoprávnych aktivistov, naďalej násilne E, bráni e, pokojným protestom ľudí, ktorí vychádzajú iba e, na to, aby bránili svoje občianské práva a právo na účasť vo voľbách, bráne svoje právo uchádzať sa o volebné funkcie. Rusko nadalej pošľapáva ľudské práva, demokratické princípy. Má väznice plné politických väzňov sledujeme, ako e, dochádza k tragédii e, ľudí takých ako Oleg Sencov a ďalších e, ľudskoprávnych aktivistov. Sme svedkami toho, že výmena zajacov sa stále nezrealizovala. Podľa najnovších vyhlásení pána Putina zdá sa, že nemá zámer plniť si Minské dohody. Krim naďalej e, zostáva anektovaný a sankcie sú jedinou pokojnou možnosťou riešiť tento problém. Európska únia, USA, Kanada, demokratické štáty e, používajú sankcie ako demokratický nástroj. Pýtam sa, čo konkrétne e, môže robiť Rada Európy. Európy? Eh, konkrétne parlamentné zhromaždenie Rady Európy. Čo všetko by mm, mohlo urobiť na to, aby vrátilo eh, Rusko, i keď to znie abstraktne, aby vrátilo Rusko na cestu rešpektovania ľudských práv, demokracie a slobod. Ďakujem pekne, pán kolega Jordanov. Jordanov. Eh, Mali sme pomerne rozsiahle otázky. Bolo by eh, dobre, keby ste to stihli zodpovedať počas 10 minút. Máte slovo, pani veľveslankyňa. Veľmi pekne ďakujem. Je tu jeden spoločný menovateľ väčšiny týchto otázok. A tu by som eh, chcela opakovne, opakovane spomnúť eh, naše spoločné znepokojenie ako diplomat Európskej únii, aj ako osoba sa snažím osobne hľadať najlepšie možnosti, snažiť sa o to, aby sme mohli zlepšiť situáciu občanov Ruskej federácie. V tejto otázke zrejme nik z nás nemá žiadne pochybnosti a práve preto sme tu. Dovolím si spomenúť, čo sa udialo v, po ostatnom období vo vzťahu k Ruskej federácii, aby sme vedeli, na čom sme. Rusko bolo vylúčené, e, bolo Rusko odňaté právo hlasovať v parlamentnom zhromaždení Rady Európy. To je jeden z orgánov Rady Európy a Rusko nemalo hlasovacie právo počas 5 rokov, avšak Rusko nikdy nebolo zbavené práva byť prítomný a hlasovať na Rade ministrov. Tu by som rada e, zdôraznila e, toto hľadisko situácie. Aj napriek tomu, že Rusko prestalo e, platiť svoje príspevky, čo je o niečo viac ako 10 miliónov ročne. Rusko naďalej bolo prítomné na zasadnutí Rady Európy. Rada Európy má e, strategické postavenie v zmysle Charty Rady Európy. A napriek tomu, že v parlamentnom zhromaždení e, Rady Európy účastníci tiež zohrávajú dôležitú úlohu, členovia Rady ministrov sa stretávajú týždenne a Rusko bolo za každým tam prítomným a mm, táto prítomnosť bola, tak povediať, bezplatná, lebo Rusko prestalo prispievať. Takže je veľmi dôležité, aby sa rozhodlo, ako ďalej. Výbor ministrov nemôže ponechať e, e, Rusko ako člena. Na to mm, nebolo dostatok členských štátov, alebo treba bolo riešiť E, to takým spôsobom, aby e, to Rusko uhradilo, aby sa e, našla nejaká spoločná pôda. Mm, to sa robí vo vzťahu k budúcnosti, to je príslušný dokument. Ide o spoločný mechanizmus. Samozrejme, je to neobvyklá situácia a tento mechanizmus sa uplatňuje poprvýkrát akým spôsobom zabezpečiť e, spoluprácu medzi dvomi orgánmi, aby ich rozhodnutie nebolo v rozpore e, s e, rozhodnutím toho druhého. Dúfam, že to sa nebude opakovať do budúcnosti. Ak pozorne sledujete činnosť Rady Európy, a som veľmi rada, že je tu prítomný pán Kubilius. Ja stále e, e, spomínam e, váš tretí pilier v oblasti demokracie, keď ste približovali svoju víziu Rady Európy. Dúfam, že to zostane v platnosti. Viete, že e, mali sme viaceré, spra- viaceré správy Polakeviča, správa, správa do Kalety, správa Madame de Suti je zároveň aj poslankyňou parlamentu a napokon e, sa rozhodlo, že nie je možné e, zabraniť poslancom hlasovať v parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Napokon parlamentné zhromaždenie Rady Európy a Rada Európy boli jediné organizácie e, vo svete, kde Rusko bolo zbavené hlasovacích práv. Iba raz. A je v záujme Rady Európy, aby sa na to nezabudlo. Či je to koniec? Nemyslím si to. Rok čo rok e, všetky krajiny musia predložiť svoje oprávnenia a v tom e, e, počúva sila Rady Európy, parlamentného zhromaždenia, pretože takéto opravnenia môžu byť odmietnuté. Keď sa pýtate, čo všetko by sa dalo urobiť do budúcnosti, musíme byť e, na pozore, musíme byť e, aktívni, musíme jasne e, vyhlasovať, o našej, vyhlasovať našu pozíciu. Pokiaľ ide o môj postoj, ja si nekladiem servietku e, pred ústa, keď musím vystúpiť na výbere e, ministrov, kde patrím, keď tam odsudzujem nelegálnu e, anexiu Krímu, Sevastopolu, Ruskom a naďalej bezvýhradne podporujeme územnú celistvosť a zvrchovanosť Ukrajiny Naďalej odsudzujeme nezakonnú anexiu e, Krímu a Sevastopolu a naďalej budeme uplatňovať našu politiku neuznanie. To v žiadnom prípade e, e, rozhodnutie Rady Európy neoslabuje sankcie Rady Európy. Rada vznáša určité prísne požiadavky voči Rusku a umožňuje občanom E, prístup e, e, k súdu pre ľudské práva. Pred kľúčovým hlasovaním mala som viaceré stretnutia s predstaviteľmi mimovládnych organizácií. Hovoril som, že pokiaľ Rusko opustí Radu Európy, potom nebudete mať žiadnu možnosť, kde sa uchádzať o ochranu. Očakávame, že Rusko zabezpečí E, konanie v súlade s princípmi e, Rady Európy a tieto normy sú záväzné a v tejto súvislosti e, sa domnievame, že prvým pozitívnym krokom ze strany Ruska by bolo umožnenie návštevy okupovaného Krímu zo strany Duny Mietovič, splnomocnenej pre slobodu médií, ako aj výboru pre boj proti e, mučeniu. Ide o diskusii e, vo výbere pre e, ochranu pred mučením. Plne podporujeme tento dokument, ktorý sa zverejňuje rok čo rok. Mal by sa zverejniť sprístupne pre všetkých, avšak členské štáty Eh, sú proti tomu, aby eh, tento eh, materiál zverejnil bez výhrad. Výbor je za to, ale jednotlivé členské štáty majú prístup k tomuto materiálu k tejto správe. Som presvedčený, že aj vy ako europoslanci by nemali e, sa stretávať s prekážkami. E, mohli by ste e, prečítať túto správu. Domnievam sa, že táto správa by sa mala zverejniť pre spoločnosť ako celok. Domnievam sa, že publicita je našou silnejšou zbraňou. Mala by sa o tom debatovať verejne, najmä v období, keď sú tak rozšírené sociálne E, médiá. A teraz k e, pozitívnym správam. E, mali sme výmenu zajecov. Dunia Jatovič taktiež urobila takúto navštevu predstaviteľa výboru proti mučeniu a Rusko uhradilo svoje finančné záväzky. Začiak, na začiatku to tak nebolo. Rusko najprv uhradilo nie plnú čiastku, ale myslím si, že teraz e, e, to uhradilo plne. Pre nás to bola vážna vec a sme e, veľmi jednoznačne požadovali, že tento dlh sa musí vyrovnať. pokiaľ ide o programy v Turecku, e, veľmi oprávnenie e, vyjadrite svoje obavy. Veľmi veľa sme investovali do školení e, súdcov, boli veľmi úspešné, niektoré programy sa pozastavili, niektoré pokračujú. Veľmi vážnym spôsobom Rada Európy a Európska únie prehodnotili tieto programy Neberieme to na ľahkú váhu, budem e, za každým sa e, e, vyjadrovať. Vyjadrujem sa aj v mene Európskej únie. Ak jednu zmyslenú podporu všetkých členských štátov, teda ak mám takúto podporu, je to vyhlásenie v mene Európskej únie, alebo keď všetci hovoríme jednou rečou, sa snažíme e, spoločne e, braniť ľudské práva, či už v Turecku alebo v Rusku. Budeme posudzovať tieto problémy, budeme posudzovať realizáciu týchto programov a budeme veľmi pozorne toto všetko sledovať. Vynechala som niečo alebo nie? Pán Mariani, zodpoviem aj vašu otázku. Domnievam sa, že súd pre ľudské práva sa stretáva s novými výzvami, ale môžete si byť istí, že tento súd e, realizuje existujúcu legislatívu, nevymýšľajú nič. E, len realizujú všetko, čo je zakotvené v našej legislatíve pre ľudské práva v príslušných e, e, dohovoroch. Ak by sme mali iné hmotné právo, potom by aj e, závery mohli byť iné. Záleží nám na kvalite sudcov. Myslím si, že každá krajina teraz musí ponúknuť troch kandidátov na post sudcu a o tom rozhoduje parlamentné zhromaždenie Rady Európy a preto je tak dôležité, aby do tohto procesu e, parlamentné zhromaždenie bolo plne zaangažované. Mimochodom, 28 e, sudcov e, boli, bolo zvolených aj vďaka hlasom Ruskej federácie. Otázky implementácie sa prehodnocujú ročne a to je jedna zo silných e, stránok, mm, keď monitorovacie orgány, výbory a súd pre ľudské práva e, mm, pritom e, prezentujú výsledky svojej práce. Súhlasím však s tým, že mm, pracovná záťaž súdu pre ľudské práva je veľmi značná. V ostatnom čase došlo k určitým zlepšením, napríklad Eh, v otázke toho, koľko sudcov sa zúčastňuje záverečného rozhodovania, ale napokon ide o nezávislý orgán. Nemám moci eh, vyjadrovať sa v mene tohto súdu, ale ďakujem pekne za záujem. Eh, budeme veľmi pozorne sledovať všetky veci, ktoré vás znepokojujú. Nuž, ďakujem veľmi pekne pani veľvyslankyňa Kuniva. Ehm, nemáme žiadne ďalšie otázky? Zdá sa, že nie. Dúfam, že ste sa cítili dobre eh, vrátiať sa do Európskeho eh, parlamentu. Neviem, či všetci viete, eh, bola prvou komisárkou za Bulharsko. Ano, vždy som veľmi rada navštevovala zasadnutia výborov a prosím vás, skutočne, keď budete v Štrasburgu, zorganizujme si viac diskusí. Ja som si istá, že takto zabezpečíme dobrú spoluprácu do budúcich rokov a veľa šťastia e, do nadchádzajúcich rokov. Ďakujem pekne. Viem len, ako sa povie, ďakujem, blagodaria a šťastný návrat do Štrasburgu. Next item is in camera. Nasledujúci bod programu budeme prerokovávať so zatvorenými dverami, takže poprosím všetkých, ktorí tu nemajú opodstatnenie byť, aby sa